Dobré ráno, otváram týmto schôdzu. Dúfam, že dnešný deň bude úspešný. Na programe máme najskôr správu pani Heidi Hautala, výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva únie za rok 2015.